Good morning, colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegovia, dámy a páni, začneme. Začneme naše stretnutie výboru. As usual, we would like to start Takže radi by sme začali. Začali by sme tým, že príjmeme náš dnešný program. Je, to je veľmi dôležité, že vo štvrtok 22. marca, teda zajtra od 9. do 12.30, naše stretnutie výboru sa konať nebude, pretože pretože niektoré body programu mm, sú ako keby vybavené, nie je dôležité o nich rokovať, takže e, to zajtrajšie dopoludnejšie stretnutie sa nebude konať. Takže ak nie sú žiadne ďalšie e, pripomienky k programu, tak tento program možno považovať za prijatý. Veľmi pekne ďakujem. Nemám žiadne špecifické oznámenia, ktoré by som vám predniesol. Teraz by sme mali schváliť zápisnicu zo stretnutia 22. až 23. januára 2018. Ak do konca tohto stretnutia nebudú vznesené žiadne námietky, možno považovať tento záznam za prijatý a schválený. No a teraz už sme pri bode číslo 4, definícia malých a stredných podnikov. Myslím si, že je to veľmi dôležitá téma. Možno, že niektorí z vás si myslíte, že je to príliš neskoro, ale stále je to veľmi dôležité. Je to, mm, musíme nájsť e, odpovede na naše otázky. No a teraz spravodajca, pán Markus Piper. No a máme tu aj tieňových spravodajcov. Definícia malých a stredných podnikov a stredne kapitalizovaných podnikov je mimoriadne dôležitá. A to je veľmi dôležitá súčasť našej legislatívy, pretože my vo výbore ITRE sme zodpovední za tzv. program COSME a tento COSME je mimoriadne dôležitý program pre malé a stredné podniky, najmä pokiaľ ide o inovácie. No a otázky, ktoré sprevádzajú uznesenie, majú prispieť k zlepšeniu, vyjasneniu tejto definície. Naším cieľom je, aby sme mali jasnejší a spravodlivejší eh, legislatívny rámec pre malé a stredné podniky a stredne kapitalizované firmy. Takže Máme 45 minút k dispozícii a mali by sme s týmto bodom byť hotoví do 10. hodiny. Takže ja by som začal túto diskusiu tým, že by som požiadal nášho spravodajcu, pána Pipera, aby sa ujal slova, aby nadniesol všetky tieto otázky v tom návrhu na uznesenie. Markus, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Áno. V skutku sme sa nad tým zamysleli, podľa mňa nie prineskoro, ale sme sa e, touto mm, pripomienkou zapojili rovno do diskusí, kde ide o to, že na pôde Európskej únie hľadáme novú definíciu malých a stredných podnikov. Myslím si, že v tomto kruhu nemusím zdôrazňovať, aký veľký význam tieto malé a stredné podniky majú. V Európskej únii máme asi 25 miliónov takýchto podnikov po, podľa súčasnej definície týchto KMU eh, malých a stredných podnikov. A, a e, možno, že vás e, prekvapí, keď sa pozrieme na vyrobené auto, toto auto asi na 70 až 75 vzniklo v týchto malých a stredných podnikoch na základe subdodávateľského reťazca a nie v tých veľkých podnikoch, nie u tých veľkých výrobcov. Takže venujeme sa týmto malým e, firmám, ktoré sú naozaj zakorenené e, v regiónoch a aj tieto eh, hospodárske záväzky, ktoré tam majú, prispievajú k rozvoju hospodárskemu rozvoju eh, regiónov. Samozrejme, že tieto malé a stredné podniky sú veľmi silno ovplyvňované legislatívou, ale my si myslíme, že v tomto sa tiež určite zhodneme, že firma, ktorá nemá nejaké veľké mm, legislatívne oddelenie, najmä pokiaľ ide o oblasť e, bezpečnosti pri práci, bezpečnosti produktov alebo v oblasti politiky chemika, chemikálií, ochrana údajov, ochrana úsobných údajov. Všetky tieto mm, legislatívne predpisy práve v týchto malých a stredných firmách často spôsobujú obrovské problémy, pretože oni v tomto podniku nemajú expertov, ktorí by sa tomu mohli venovať a nemajú ani dostatok finančných prostriedkov, aby si zohnali nejakého poverenca, ktorý mal na starosti ochranu údajov. A takisto nemajú dostatok finančných prostriedkov, aby bojovali s veternými mlynmi byrokracie, ktorá je, ktoré je potrebné prekonať pri poskytovaní dotácií. Takže definícia malých a stredných podnikov, to je dôležité, aby sme si ju vyjasnili, aby sme sa týmto štýlom pokúsili vyrovnať tú nevyrovnanosť, ktorá je voči tým veľkým podnikom. A myslím si, že práve táto doba je vhodná, najmä pokiaľ ide o prístup k horizontu 2020, kosme, štrukturálne fondy. Tuto nie sú len určité e, kvóty, ale ide tu aj o e, tie štruktúry, ktoré sa tu dobre uplatňujú uplatňujú. Okrem toho máme aj v ostatných oblastiach e, sme pripustili výnimky, napríklad pokiaľ ide o obchodovanie s emisí, ak ide o veľmi malé podniky alebo v legislatíve, ktorá sa týka odpadového hospodárstva. Tieto e, podniky však každopádne musia dodržiavať európske zákony, pri, musia ich implementovať, ale pri ich implementácii sa stretávajú s veľkou byrokraciou. Takže prečo teraz nám ide o to, aby sme našli novú definíciu malých a stredných podnikov? E, takže túto definíciu, ktorá je v súčasnosti platná, tu máme už nejakých 14 rokov. No odvtedy sa už mnohé udialo a myslím si, že medzičasom je potrebné uznať, že len pokiaľ ide o obrad, ale aj počty zamestnancov, alebo povedzme vyššia produktivita, za posledných rokoch e, za posledné roky e, sa udiali zmeny, ktorým sa musíme prispôsobiť. Takže toto musíme prediskutovať na politickej úrovni. Takže to je prvá vec, e, ktorú v tejto adaptácii navrhujeme. Druhá vec, ktorú navrhujeme je, aby sme e, tým podnikom, ktoré mali, ale toho času nemajú štatút malých a stredných podnikov, aby sme sa pozreli e, na to, že by sme im e, poskytli prechodné obdobie, aby si mohli ponechať tento štatút malého a stredného podniku. No a okrem toho však žiaľ existujú aj také podniky, ktoré uvedomele zneužívajú tento štatút malého stredného podniku tak, že manipulujú svoje obraty, aby ešte spadali po túto hranicu a musíme teda uvažovať aj tým smerom a ciele vytýčiť tak, aby sme neumožnili takéto podvodné činnosti, takéto zneužívanie. No a potom sa musíme trošku odkloniť od tých eh, čisto kvantitatívnych kritérií. No teda nemôžeme mať e, na zreteli len obrad, ale musíme sa pozrieť aj na také e, kritéria, či je to rodinný podnik, aký, aká je tam výška kapitálu, alebo napríklad podnik, ktorý e, má veľký export, ale má malý počet zamestnancov. Takže musíme sa pozrieť aj na túto časť, ako túto pomôcť týmto podnikom, ako ich odbrmeniť, ako im uľahčiť prístup k finančnej pomoci. No a mm, v tejto v tejto súvislosti už bol napomocný FC, e, teda tam bola zavedená definícia tých e, small mid caps, čiže to sú tie malé, stredne kapitalizované podniky. A keď sa pozrieme na e, napríklad obranný fond Európskej únie, aj tam je možnosť pre malé a stredné podniky do 3000 zamestnancov využívať aj tento obranný fond. Takže okrem kvantitatívnych kritérií sa musíme zamerať aj na kvalitatívne kritéria. Ešte raz chcem povedať, že nám nejde o to, aby tie podniky, ktoré spadali doteraz pod túto definíciu, aby na tom boli horšie. Tiež nechceme podkopávať európsku legislatívu. Tu ide o pomoc, o odbremenenie od byrokratickej záťaže. No ale čo je najdôležitejšie, musíme prispôsobiť kvalitatívne kritéri- kvantitatívne kritéria a zaviesť kvalitatívne. Áno, ďakujeme veľmi pekne, pán spravodajca a teraz pani eh, Tojer, ktorá je tiež spolupredsedničkou a teraz eh, tieňovou spravodajkyňou. Ďakujem. Musím e, povedať e, kolegov, a teda kolegovi, že naozaj oceňujem jeho úmysly a ten cieľ, ktorý sa nachádza v jeho návrhu. Ale musím povedať aj úprimne, že mám mnoho námietok a takisto mám isté obavy ohľadom návrhu uznesenia Samozrejme, ehm, ten text je priateľný ale, priateľný, ale mám námietky, pretože e, v tomto uznesení je množstvo protikladov, pretože e, na jednej strane je tu téma malých stredných podnikov, to je veľmi presná téma. Ehm, viete, v niektorých členských krajinách sú veľmi malé podniky a teda tam sa hovorí o definícii No ale keby sme miešali e, túto tému e, malých e, podnikov a s inými podnikmi, tak potom tam vytvárame isté protirečenie a potom aj ten, tú tému, ktoré vlastne narúša hodnotu malých a stredných podnikov. Mhm. Čiže dôležité je tam zhodnotiť aj to percento a podľa mňa by sme mali um, dávať pozor na to, aby sme nenarušili rovnováhu medzi um, týmito malými strednými podnikmi, mali tam daňové úľavy a tak ďalej a e, potom medzi tými podnikovými modalitami, ktoré sú rozšírené. Takže myslím si, že tu e, sú isté také protirečenia, ale aj nebezpečné či hovoríme o tých kapitalizovaných podnikoch alebo o malých a stredných podnikoch, či o tých kapsoch. A potom kapacita e, vývozu ako kritérium. A zdá sa, že my tu budeme penalizovať malé stredné podniky, ktoré mali schopnosť nájsť si nejaké odbytisko na medzinárodných trhoch. Čiže um, tí slabší potrebujú ešte ďalšiu pomoc a nie, že týmto budeme vlastne uh, e, z spájať s týmito kapsami. Čiže chceme, aby tieto podniky e, aby produkovali, alebo že tu budú e, len nejaké položky vo finančnom systéme. Čiže e, myslím si, že toto zaklúčime, to zakončíme v polovici maja, ale musíme byť veľmi opatrní ohľadom uznesenia, a eh, aj v našej diskusii, pretože musíme počkať na dopady konzultácie, ktorá sa odvíja, čo sa týka hlavne tej definície malých stredných podnikov. Eh, eh, veľmi pekne ďakujem, pani Patričia. A teraz za EKR pán Bašír, nech sa páči, máte slovo. Chair, thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mm. Som niekto, kto je z týchto malých a stredných podnikov sa ku mne prihovorilo ako poslancovi a ja si myslím, že môžem tomuto výboru len a len poblahoželať za to, že vytvoril túto skupinu a že sa chce venovať definícii malým a stredným podnikom a podnikov a že ich chce podporovať, pretože oni sú v rámci Európskej únie najväčším zamestnávateľom a takto môžeme im pomôcť tak, aby sme ich mm, navigovali legislatívou byrokraciou lepším spôsobom a akákoľvek pomoc, ktorú im poskytneme, im bude napomocná pri lepšej efektivite v ich práci a oni sa budú môcť zameriavať na ich skutočnú prácu a toto má naozaj veľkú, veľký význam, to je veľká zásluha. E, ďakujem veľmi pekne pánu spravodajcovi za to, že toto odprezentoval, toto uznesenie, ktoré sa týka definície MSP. Ja si myslím, že tento text text berie do úvahu existujúce výzvy, ktoré už máme dnes pre malé stredné podniky, ako som spomenul už predtým, e, keď máme na mysli práve túto veľkú administratívnu záťaž, ktorá tu je. Mm, v legislatívnych textoch nehovoríme príliš často o malých a stredných podnikoch, ale musíme vyslať silný signál, že tieto sú bezpodmienečne nutné pre naše hospodárstvo a na tieto diskusie sa mimoriadne teším. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega, za tieto pripomienky a ďalší rečník za ALDE, pani Nachtigal. Ďakujem. E, rada by som poďakovala pánovi Piperovi za to, e, čo urobil, ale nevidím, že je tu e, také veľké rozdiely medzi definíciou a tá konzultácia verejnosti sa ešte neskončila. Preto by som chcela predložiť nejaké pozmeňovacie návrhy ohľadom tohto uznesenia. príklad sme presvedčení, že definícia by nemala byť otváraná. Radšej by sme boli, keby e, sme tam mali analýzu mm, otázky na základe tejto definície. Potom mám isté obavy. E, mm, tí spomínaní zamestnanci, e, tam sa hovorí, že to nie je až také užitočné kritérium čo sa týka definície malého stredného podniku. A o, o, kladiem vám otázku, prečo. Toto kritérium už používame 14 alebo 15 rokov. A je to priateľné kritérium, teda aspoň podľa mňa. A, a, v Európe predstavujú malosredné podniky 90 všetkých podnikov, takže chcela by som mm, ohľadom tohto predložiť pozmeňovací návrh. A um, ne, z, uh, teda z, z uh, netrpezlivosťou čakáme na výsledky verejnej konzultácie. Ďakujem pani kolegyňa za uh, vaše pripomienky. Teraz zástupkyňa skupine GUE, nech sa páči pani López. Ďakujem my všetci si uvedomujeme, že malé stredné podniky sú veľmi dôležité v Európe. Ich ekonomická váha a schopnosť vytvárať zamestnanecké miesta. Ale uvedomujeme si, že veľké podniky, a naďalej to tak robia, e, že využívajú teda e, právne vákuum a komplexitu vzťahu medzi podnikmi, aby teda nerešpektovali európske alebo vnútroštátne pravidlá. Finálnym cieľom je nedodržiavať ich fiškálne povinnosti a chcú príjmať benefity, na ktoré nemajú právo. E, ten návrh, ktorý tu máme, je dobre štrukturovaný, ale nie je dobre prepracovaný, e, pretože sa tu otvárajú dvere e, zlému, zlej aplikácie zákona a jeho obchádzaniu a takisto sa tu mm, oslabujú malé stredné podniky, veď to je 90 všetkých podnikov v Európskej únii. Čiže e, mali by sme mať jasnú definíciu a takisto by sme mali stanoviť aj nové modality profesionálnych vzťahov, kde sa vlastne e, rozlišujú tieto malé stredné podniky a stredne kapitalizované podniky. A to to neulahčí celý proces. Čiže ja som proti tomu, aby sa rozširovala definícia, aby sa sem dostali aj väčšie podniky, aj e, tieto stredne kapitalizované podniky. E, definícia sa musí týkať len malých a stredných podnikov a mikropodnikov. Ďakujem, e, vážená kolegyňa, za vaše pripomienky a ďalším e, rečníkom je za EFDD pán Dario Tamburano. Ehm, rád sa pridám k niektorým kolegom, ktorí hovorili už predo mňou. Možno budem e, opakovať to, čo bolo povedané. 99 ehm, podnikov v Európskej únii sú malá stredné podniky a musíme im venovať veľkú pozornosť. Odporúčanie z roku 2003 e, zaviedla posvetnú rovnováhu, ktorú by sme mali ochraňovať a je právo, že, pravda, že ten text nebol um, aktualizovaný, ale potom ďalšie uh, konzultácie, ktoré sa spustili, uh, vždy dávali pozitívne uh, rámce ohľadom jeho platnosti. A musíme byť naozaj veľmi opatrní, keď chceme zasahovať do kritérií. Naozaj nepotrebujeme ich meniť. Ja by som sa držal týchto argumentov. Vôbec nemôžeme e, však zamietnúť to uznesenie, ale najprv by sme ho mali zvážiť a rozmýšľať nad možnými efektmi. Toto je predsa prvá kvalita politika, prvá vlastnosť politika. Keď vypracúva legislatívny text, musí zvážiť, aký to bude mať dopad. E, komisia skrátko zhodnotila ten počiatočný pakt kde hovorí o tom, ako sa treba poučiť z ekonomickej e, krízy. A na toto v našom usnesení nemôžeme zabudnúť. A e, toto hodnotenia vôbec neob, neohrozuje definitívne kritéria, napríklad objem e, vývozu, majetok a tak ďalej takisto ani neberie do úvahy nové kategórie e, podnikov alebo nové definície ad hoc. Okrem toho, ten text spravodajcu, e, keď o tom budeme hovoriť, prosím vás, aplikujme zdravý sedliacký rozum prečo tu máme 27. marca lehotu ako predkladanie na um, pred pozmeňovacích návrhov? Prečo sa tak ponáhľame? Veď to nikomu nepomôže. Na, naopak, e, táto téma si zaslúži reflexiu a okrem toho v maji sa skončí verejná konzultácia a um, potom sa môžeme zamyslieť nad odporúčaniami, či obmeniť uh, tú definíciu. Čiže na záver by som rád povedal, uh, že podľa mňa nie je zodpovedné um, uh, uh, sa pustiť uh, do tohto textu a teda nerespektovať toho, nerespektovať to, že existuje tento proces konzultácie. Ako zástupca skupine EFD, žiadam, aby, bol predložený leho, aby bola predložená lehota na prekladanie pozmeňovacích návrhov aspoň dva týždne po skončení verejnej konzultácie. Uh, Ďakujem. No kolega er Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že je dôležité diskutovať eh, o otázkach MSP a o ich veľkosti, ako už povedali eh, kolegovia. 95 európskych podnikov sú e, MSP, čiže týka sa ich táto definícia. Mali by sme zrevidovať naše kritéria. Ja osobne som presvedčený, a tu teda sa vyslovujem mm, za mňa, e, teda ja som predsedom malostredného podniku, pardon, riaditeľom malostredného podniku Europe a my sme e, adresovali komisii pripomienky e, ohľadom tohto hodnotenia malých a stredných podnikov. Mali by sme zabrániť veľkým hráčom, alebo teda veľkým podnikom, vytvoriť špecifické štruktúry, ďaká ktorým potom budú ťažiť um, um, nekalým spôsobom z tejto novej definície. A Mali by sme e, mať jasnú definíciu, ktorá e, z toho vylúči stredne kapitalizované podniky, aby sme si e, zachovali tie svoje E, kritéria. Malé stredné podniky musia mať podporu, ktorá už existuje. My nemôžeme podporovať veľké podniky, veď malé stredné podniky vytvárajú naozaj snú zamestnanosť. 80 e, e, zamestnaneckých miest v Európe. Čiže veľké podniky nebudú môcť byť podporované prostredníctvom pomoci pre MSP. A stredné kapitalizné podniky majú dostať podporu, ktorú potrebujú, a nie veľké podniky. Ďakujem. Nech sa páči ďalší kolega. E, ďakujem. Dôležitá a centrálna téma, kde čerpáme zamestnanosť v Európe. Dve tretiny zamestnaných platia, e, pracujú práve v malých a stredných podnikoch. E, veľká časť HDP pramení z tejto oblasti a pre našich občanov sú to práve tieto podniky, ktoré e, sa starajú o zákazníkov a ne, nemožno ich zaťažiť byrokraciou, to je to podstatné. Chcem sa poďakovať komisii za štúdiu e, 10 najzaťažujúcejších e, byrokratických e, zákonov pre tieto podniky v Európe. Dnes opätovne E, sa bude hlasovať o ďalšej e, legislatíve štatistike, kde zase sa vytvárajú ďalšie zaťaženia. Myslím si, že treba ponechať malé a stredné podniky e, pri svojich klientoch, svojej práci. Hovorí sa v angličtine small is beautiful, najlepšie veci sú tie malé veci. Dôležitá je tá hospodárska súťaž, jediná cesta k blahobytu, ten treba si nejak odpracovať. Treba zriadiť práve preto pre tieto malé a stredné podniky tie jednotné e, kontaktné body. A moja prozba je tá, aby sme nevytvárali bariéry. Je dosť ťažké zamestnať e, pre samostatné zárobkové osoby vlastne jedného zamestnanca a každá bariéra, či začína od 250 či 500, malo by byť naprogramované tak, aby tie bariéry e, neboli, pretože podniky e, nebudú môcť treba zapadnúť do toho či oného režimu. A vec, ktorá ma intenzívne zamestnáva, je tá, je tá, samozrejme, že nemôžeme vyrobiť e, na, na mieru šité akcie pre 22 miliónov malých a stredných podnikov, ale môž, že môžeme zacielenie určité programy e, nasmerovať práve na nich a práve pre vývoz by bolo dôležité vyvinúť tu nové stratégie. Ďakujem. Uh, thank you very much, Paul. Ďakujem, Paul. Ďalším rečníkom, pán kolega Sidy Kiotis. Ďakujem, e, pán predseda. Malé stredné podniky sú chrbtovou kosťou ekonomiky. Kvôli mm, kríze mnohé malé stredné podniky mohli, museli zavrieť. Mnohé rodiny stratili zamestnanie napríklad na Cypre. Viete, malé stredné podniky predstavajú 99 mm, podnikov a kvôli e, zlej politike e, ekonomickej museli e, mnohé malé a stredné podniky zkrátka vyhlásiť koniec svojim aktivitám. A je problém ak rozšírime túto definíciu, pretože toto zhorší situáciu pre väčšinu malých stredných podnikov. Nemôžeme zabudnúť e, na, túto, na tento problém. A hlavne, keď chceme potom e, e, meniť tú definíciu, ako povedala pani kolegyňa Lópezova, každý pokus zmeniť definíciu, tak E, bude viesť tomu, že sa to bude týkať aj veľkých podnikov. Čiže my sme proti tomuto, sme za to, aby sme ochraňovali zamestnanecké miesta, reálnu ekonomiku a malé a stredné podniky. My by sme nemali e, e, zosekať i, pomoc pre nich, ale mali by dostať viac dotácií z Európskej únie a, únie a mali by sme posilniť ich možnosti dostať sa k financovaniu. A takisto by sme mali zvlášť podporovať mikropodniky. Väčšinou tu ide o rodinné podniky a majú ešte väčšie problémy e, v takých malých štátoch, e, ktoré sú malé, hlavne teda Cyprus. E, nech sa páči, ďalší kolega. Ďakujem, pán predseda. Ja sa priznávam, že som nemal čas úplne dopodrobná si pozrieť ten text, ale som prekvapený, čo som si vypočul zo strany pána Pipera o tej definícii eh, počtu mm, mm, zamestnancov. Viete, my máme vo Francúzsku malé stredné podniky, ktorý je 3 miliónov, 3 milióny a malý, malý je podnik je taký, ktorý má menej ako 10 zamestnancov a ja si myslím, že mali by sme sa dohodnúť, e, keď budeme stanovať definíciu, aký má byť počet tých zamestnancov. E, určite sa dohodneme na tom, že e, chceme zdôrazniť pružnosť týchto podnikov, E, lebo vlastne sila e, tej siete MSP je, že sa môžu prispôsobovať a mm, ekonomickej situácii. Žiaľ, e, keď došla kríza, tak prvou obeťou boli práve tie malé a stredné podniky. A k tomu sa pridáva problém, ako vytvoriť rámec, aby tieto podniky mali prístup k financovaniu. Neviem, ako to je v iných krajinách, ale zrejme rovnako. E, veď to je e, celá krížová výprava, to je skrátka e, celá jedna kalvária, kým sa niekto dostane k financovaniu. A e, preto e, podporujme tieto podniky, lebo veď to je dôležité pre našu ekonomiku. Ja som za to, aby sme mali realistickú um, definíciu. Myslím, že pán Rubik to povedal. Skladka by mohli pristupovať k financovaniu a predsa len uh, bankový sektor by mal uh, viac dôverovať uh, týmto podnikom, veď uh, je ich uh, predstavuje viac ako 90 všetkých podnikov vo Francúzsku. Thank you very much, uh, if I may. Ďakujem a ak by som teda mohol e, povedať také tri body. E, tu nejde o nič nové. Tá možnosť financovania, to je najdôležitejšia vec. A ja by som chcel teraz spomenúť dva programy e, na úrovni Európskej únie. Prvý program je COSMA, a um, Európska komisia má nové predstavy o Európskej rade inovácií. Takže mm, bolo by dobre, keby sme si to skontrolovali, ako to vyzerá aj z tohto mm, pohľadu, teda z financovania malých stredných podnikov. COSMA bol veľkým programom v Európe pre financovanie malých stredných podnikov Išlo tam o 100 tisíc 100 miliónov ľudí, ktorí sa vlastne podielali na e, týchto podnikov, na týchto inováciách a na základe programe COSMI. E, a takisto aj financovanie e, EPSI, to je Európsky fond, ktorý sa Mm, venuje investíciám a teda 20 až 40 svojich investícií ide práve do malých stredných podnikov. Čiže e, možno všetko sa dostane do dohody, ale je absolútne potrebné, aby sme z, e, skontrolovali tú situáciu a prostredníctvom EPSI. A ako aj ostatní kolegovia spomenuli, e, sú tu ešte ďalšie otázky. Možno pán spravodajca a Európska komisia majú skúsenosti s takýmito diskusiami. Mm, to sa predsa spomínalo vo vašej, spomenuli ste to vo vašej úvodnej reči. A keby ste teda e, hovorili aj o asociáciách týchto podnikov, sú veľmi silné. Čiže keby ste mohli tam vložiť ešte ďalšie informácie, je to pre nás veľmi dôležité. Podporí to všeobecnú myšlienku tej definície. Teraz by som rád dal slovo pánovi Andropulosovi z DG Grow, zástupcovi komisie. Nech sa páči. Thank you, Chairman. Ladies and gentlemen, uh, good morning. First of all, I would like to thank the... Ďakujem za prácu výboru. Je to dôležité spomenúť základ tej diskusie. Ako sme na tom s tou definíciou? Už tak na pol ceste. na pozadie vysvetlím. Treba sa pozrieť na rôzne definície. Naozaj všetky evaluácie nám ukázali, že definícia S malých a stredných podnikov nie je dokonalá, ale dobre funguje pre väčšinu e, malých a stredných podnikov v EÚ. Osobitne, keď to porovnáte s definíciami v iných regiónoch sveta, lepšie to slúži na e, účely. V roku 2016 by došlo k rozhodnutiu súdneho dvoru, dvora, pokiaľ ide o administratívne rozhodnutie chemickej agentúry EK, kde dve spoločnosti sa mali alebo nemali klasifikovať ako malé stredné podniky. Rozhodnutie súdu avizovalo takým spôsobom to rozhodnutie, že to, že ako sa použilo to rozhodnutie, bolo striktnejšie než e, samotná definícia. To spustilo určité procesy, pokiaľ ide o prácu na tejto definície. Čo sa teraz doteraz udialo? Uverejnili sme e, dopadovú štúdiu na portáli o lepšom regulovaní o lepších predpisoch. Prebehli dve diskusie s asociáciami malých a stredných podnikov. Naposledy v januári tohoto roku mali sme zacielený prieskum na začiatku roka, ktorý skončil 19. marca a výsledky čoskoro uverejníme. Preverili sme podniky ktoré tým či oným spôsobom mali prínos toho, že uplatnili tú definíciu. Momentálne prebieha verejná konzultácia, ktorá sa skončí 6. mája. Súčasne tu máme konzultantov, ktorí posudzujú. Ich práca sa skončí do leta. Ak všetky tieto veci spojíme, Pravdepodobne tu budeme mať e, niečo e, začiatkom jesene. Aké sú reálne problémy, ktoré tu máme? Na jednej strane by sme radi mali definíciu, ktorá e, prípustí prístup k spoločnostiam, ktoré to naozaj potrebujú a vylúčia sa tie ktoré, ktoré sú väčšie. A potom by sme potrebovali samozrejme niečo veľmi jednoduché. Nie sú to jednoduché úlohy, niekedy sú to rozporúplné veci. Máme tu dve kritéria. Počet zamestnancov a finančné kritéria. Avšak, ak chceme definovať čísla, potrebujeme i kritérium vlastníctva koľko z tej balej e, firmy vlastnia veľké spoločnosti. Ak je to teda rodinný podnik, ale nie má žiadne iné prepojenia. Všetky tieto e, benefity tých väčších spoločností, to je relevantné. Ak to chceme všetko preveriť, veci sa komplikujú. Čo teda my robíme, preverujeme minimálne tieto tri veci. Prvá vec je uspôsobiť stropné hodnoty pre infláciu a produktivitu. To už existuje e, v znení odporúčania a je to normálne. Po druhé by sme e, e, radi zaplátali tú medzeru, ktorú našiel súdny dvor, aby to bolo čo najjasnejšie, aby sme to sa snažili aplikovať na také podniky, ktoré to naozaj potrebujú. A pod tretia navrhovaná vec e, v dopadovej štúdii je pomôcť startupom, aby mohli e, zväčšiť svoj, e, svoje činnosti, že by zväčšili obdobie, e, by sa zväčšilo to obdobie, kedy podnik rastie. Snažíme sa samozrejme maximálne simplifikovať. Množstvo tém sa tu nadhodilo. Dôležité špecifické otázky, ktoré nadniesol spravodajca a e, rečníci v diskusii tá otázka stredne veľkých kapitalizovaných malých spoločností. Tieto tzv. mid-caps sú veľmi dôležité pre Európu. Majú však byť e, vo vnútri, či ako, alebo ako oddelená časť. Diskutuje sa teraz o tom, že ak si budú definícií definícii malých a stredných podnikov, je pravdepodobné, že budú vedieť absorbovať to osobitné správanie na úkor tých menších. Preto by sa mala takáto politika aplikovať separátne. Ďalšia otázka sa týka ďalších kritérií, napríklad vývozné, kapitálové kritéria. Treba, aby to bolo jednoduché. Už to tu spomenul niekto sú tie exportné kritéria. Čo sa deje v tradičných malých a stredných podnikoch? Či by boli vyňaté, ak neexportujú? Musíme tak trochu zohľadniť tieto e, úvahy. Ďalšie veci potom. Otázka či je dôležité dôležité pokračovať s odporúčaniami alebo s iným právnym základom. Prepačte. Všetko v poriadku, hovorí pán predseda, a však nie, nie tak, nehovorte tak dlho. Takže to odporúčanie eh, vyhovuje EÚ, pretože členským krajinám umožňuje mať rovnakú bázu Tu by som možno mohol uzavrieť svoje úvahy. Nechcel som vás prerušiť, na, na, aby ste už hovorili len 20 sekúnd. Teraz očakávame e, širšiu odpoveď od správodajcu v tejto veľmi e, širokej diskusii. Ako ITRE sa cítime zodpovední. Je tu veľká, veľká zodpovednosť a definícia je vec, vecou veľmi dôležitou. Ďakujem pekne. Táto diskusia bola veľmi obhácujúca. My ako Európsky parlament na základe podnetov by sme mali byť v stave prispieť jasným dielom ku konzultáciám. A výsledky konzultácií sa potom dajú k dispozícii až na jeseň. Potom bude prineskoro na vlastný impuls zo strany EP. Chcem podporiť tých, ktorí povedali, že v zásade by sme nemali tak veľa meniť na tejto definícii e, malých a stredných podnikov. O to nám nejde v tejto iniciatíve. My chceme len trošku pozrieť sa spätne na tie posledné roky, trošku zvýšiť počet zamestnancov, tak ako sa to vyvíjalo v minulých rokoch. To je také uspôsobenie na časové požiadavky. Tu určite nájdeme konsenzus. Ďalšia vec potom, povedalo sa tu viackrát, aby sme sa až tak veľmi nekoncentrovali na tie midcaps. To nechcem zmiešavať, komisia to práve už povedala pre tie stredne veľké kapitalizované, by sme mali navrhnúť možno niečo separátne. Je to tak však i tak, že podniky, keď sa pozrieme na nové dodávateľské štruktúry pre našu obrannú úniu v EÚ, určité podniky potrebujú osobitný prístup, pretože nemajú je veľké e, správne e, orgány, aby to zvládali. A podniky po 250 podnikov, zamestnancov sú primalé. Prečo pre týchto záujemcov nemôžeme vytvoriť osobitnú kategóriu? Vy ste e, firma, ktorá má do 2000 e, zamestnancov, splňate tú či onú podmienku, nie ste tzv. spin-off a máte osobitný prístup k tejto obranej iniciatíve. To je taký typický príklad. Druhý príklad ďalej by bol ten, vyjadrila sa tu obava u exportných podnikov. Prečo nie, keď podniky majú veľký podiel na exporte a len málo zamestnancov, ale pritom majú veľký vývoz? Prečo pre nich by nemalo byť tu osobitné, e, osobitná možnosť pomoci? Jedna vec je definovať malé a stredné podniky, ale pre tých silných e, hráčov, ktorí chcú ísť dopredu, musíme pre nich a potrebujeme pre nich nové ponuky a podľa mňa musíme tieto kategórie podnikov lepšie merať. S návrhom komisie teda výrazne súhlasím. Definícia je vec jedná, upraviť sa musí, ale sem patrí aj to, že pre midcaps musíme mať osobitné ponuky, vo forme kritérií a e, osobitne ich podporiť. Verím, že v tom zmysle sa zhodneme, pretože kolegovia hovorili viac menej e, tým istým, e, v tom istom duchu. Na záver snať ešte, ak tá lehota na pozmenujúcich návrhoch by sa mala pozmeniť, dá sa to o dva týždne posunúť, bez toho, že by sa ten celkový harmonogram ohrozil vedel by som to akceptovať, aby sa tá lehota posunula o dva týždne. Ale nie až tak dlho, dokým bude diskutovať e, komisia, lebo potom by vlastne naša iniciatíva bola prebytočná, ale teda dva týždne v poriadku. Ďakujeme vám pekne, pán spravodajca e, Markus, za vaše poznámky i vašu flexibilitu. Poviem teraz toto. Ďakujem vám za vašu výbornú diskusiu. Ďakujem komisii. Markus, rozumiem tomu, že sme sa zhodli, že lehota na predkladanie pozmejúcich návrhov je 9. apríl. 9. apríl. O dva týždne neskôr, než bolo pôvodne navrhnuté ako chválil i spravodajca a pravdepodobne v ITRE budeme vedieť potom hlasovať tak, ako sme navrhli teda 16. Maja, maja 2015 18, takže ďakujem vám za e, výbornú diskusiu. Teraz by som navrhol odovzdať slovo prvému podpredsedovi našeho výboru, na ďalšiu časť našho stretnutia. Patricia, nech sa páči, ďakujeme ti za tvoju ochotu. Zaujmeš to miesto, ja si vezmem svoju kartičku, takže budeš sedieť tu. Prepni si prosím polské tlmočenie. Yeah, yeah, break, because... A máme 5-minútovú eh, prestávku. Ďakujem vám. Can we start? Can we... Začníme, prosím, kolegovia. Tak kdeže ešte takto? Takže, začneme hlasovať. A najprv by som si urobila také, takú kontrolu, čiže mm, som veľmi rada, že máme dnes slnko, takže tí, ktorí sú radi, že máme slnečný deň, nech sa páči, nech hlasujú za a kto eh, chce, aby pršalo, tak nech nehlasujú. A vidím, ako vždy, je tu, sú tu traja členovia EPP naviac traja členové EPP naviac. Due, ancora due da togliere, prego. Prosím vás, ešte dvoch zrušte. Cari. Tre. Cari, please, le help me. No, no, eh, il voto Mattei, eh? They have become uh, more. Four. Four. Štyroch. Máme o štyroch hlasujúcich viac. Prego, se possiamo, eh? If you can help, help me. Pomôžete mi, prosím? Due, due di tro... Á, už len dvaja sú naviac. Dvaja naviac.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 Viete, vy ich tento výbor zrejme zbožňujete. Karis, please. sorry, you have to resolve this situation. Eh? Prepašte, musíme vyriešiť túto situáciu a to hneď teraz nemáme na to celú hodinu. Caris, please, you have to... Prosím, ešte dvaja. A čo teda môžem urobiť? Only one more. Only... Výborne, už máme ale jedného naviac a teraz jedného člena z SAD. SAD, it's okay. PPA, one more. Aprile, Madame Biana, pour le... Eh? Aprile, Madame Biana, pour le point. Madame? Madame Biana, pour le point. Qui est Madame? Madame Biana, SND.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 Mr. Karins, please. This situation is ridiculous. Pán Karinč, situácia je naozaj absurdná. Musíte ju vyriešiť. Všetci kolegovia. One. Your, please, your, your, please. If your colleagues doesn't... No, you... Ak vaši kolegovia... Tu. Sorry, I Navrhujem pol, e, dvojminútovú pre, e, prestávku a ja si to musím s vami vyjasniť. I propose to remove the additional EPP. Navrhujem, aby sa ten prebytočný člen EPP odstránil zo sály. Dobre, takže začneme. E A ja dúfam, že sa e, takéto situácie nebudú opakovať. Naozaj je to veľmi nevhodné. Teraz, páni Verné, e, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne žiadam dve hlasovania k tejto smernice. Žiadam o posunutie hlasovania, kým nebude dopadová štúdia komisie, pretože na základe medziinstitucionálnej dohody je to zakotvené tak, že ku každému hlasovaniu potrebujeme dopadovú štúdiu. Mám na mysli odsek 3 nástroje na lepšiu tvorbu legislatívy. My tu teda máme žiadosť na odloženie hlasovania. Podľa článku 190 toto hlasovanie eh, nepredpokladá diskusie, čiže ja chcem sa spýtať, či eh, návrh eh, pani Wernerovej má podporu štyroch kolegov. To je 5. To stačí. Máme podporu a tým pádom musíme hlasovať o tejto požiadavke. Čiže kto je za to, aby sme odložili toto hlasovanie a kto nie. Takže hlasujte prosím elektronicky, kto chce odložiť toto hlasovanie. Mimo mikrofónu. Musíme si vyjasniť, ako máme hlasovať, ak chceme zachovať tento bod na hlasovanie. Takže kto je za to, aby sme odložili toto hlasovanie? Ten hlasuje áno. A ten, kto nechce odložiť hlasovanie, hlasuje nie. Čiže kto je za to, aby sme odložili toto hlasovanie? Nech sa páči, hlasujte. E C'è sempre un pipì e di troppo. Zase máme jedného člena EPP naviac. Koniec hlasovania. Hlasovanie sa skončilo. Takže požiadavka o odloženie nebolo schválené, takže budeme pokračovať v hlasovaní. Teda začneme hlasovať. Takže správa kolegu Buzeka, ktorá sa týka návrhu smernice Európskej e, mm, teda spoločných pravidiel. E, ide o návrh smernice Európskeho parlamentu a rady, ktorou sa mení smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh mm, zemným plynom. Čiže pozmeňovacie návrhy 8, 9, 10, 11, 12 budeme hlasovať blok a to elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Zase máme jedného člena EPP naviac. Dúfam, že to nebude musieť opakovať. Ešte stále máme o jedného člena EPP naviac. Skončíme hlasovanie. Takže toto je zamietnuté. Teraz ideme na pozmeňovací návrh 39, 35, 36 a to en blok. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz pozmeňovací návrh číslo 2. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz 41 za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 131. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 40. Za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz kompromis, kompromis 5 a 6, a to unblock. Kto je? Za, proti, zdržal sa, schválené. <clears throat> Pozmeňovací návrh 64 a 67 unblock. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 68, 69. Kto je za, kto je proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 70. E, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 71, 72, 73. Identické. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 74. Za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Teraz kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválené. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválené. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh 97. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválené. Pozmeňovacie návrhy po 100 a 101 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 102 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 9a za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis CA2 a CA11 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis CA12 za, proti, zdržal sa schválené. Teraz CA13 za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňovací návrh 130. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Kompromis A. a 14 Za? Proti? Zdržal sa. Schválený. Pozmeňovací návrh 137 a 138. To rovnaké. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. 141, 142. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. Teraz úvodné ustanovenie 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa zamietnuté. Teraz 33. Za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. 34. Za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. 14, 15, rovnaké. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Teraz 16. Za. Proti. Zdržal sa zamietnuté. 17. Prosím. 16. si skontrolujeme. Dobre, takže elektronicky hlasujeme o, o 16. Nech sa páči. Hlasovanie sa skončilo zamietnuté. Teraz 17. Kto je za, kto je proti? Kto je, e, sa zdržal, zamietnuté. 13. Za, proti, zdržal sa, zamietnuté. CA1. Kompromis CA1. Kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis CA3. Za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňovací návrh 37 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. A teraz elektronicky hlasujeme o návrhu správy, ktorý bol takto, správy, ktorá bola takto pozmenená. Prosím, začnite hlasovať. Hlasovanie sa skončilo a text bol schválený. Teraz elektronicky budeme hlasovať pre rokovací, na rokovací mandát. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Takže mali sme kvalifikovanú um, väčšinu a gratulujeme kolegovi Buzekovi, získal rokovací mandát. Teraz poďme na druhé hlasovanie. Ide o nariadenie Európskeho parlamente o štatistike, o, ehm, ehm, o podnikoch, ktorí ktorým sa mení e, odporúčanie, pardon, nariadenie 184 lomeno 2005. Spravodajcov bol pán Januš Levandovský. Takže pozmeňovací návrh 42. Kto je za? Proti schválené. Teraz pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Proti. Ktorý sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh 43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 53. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Kompromis 2. Kto je za? E, kto je proti? Zdržal sa? Schválené. Teraz poďme na pozmeňovací e, návrh 77. Kto je za? Kto je proti? E, tak teraz si to skontrolujeme. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 77. Prosím, hlasujte. Hlasovali ste všetci? Ešte e, nám niekto chýba. Teraz môžeme ukončiť hlasovanie. E, prosím vás, stiahnite niekto z EPP hlasovaciu kartičku. Áno, dobre, teraz je to v poriadku, schválené. Teraz hovorím o 87. Ďalej, pozmeňovací návrh 12. Kto je za, kto je proti, zdržal sa schválené. Kompromis 3. Kto je za, kto je proti, mm, zdržal sa schválené. 81. Kto je za, kto je proti, zdržal sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 82 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Teraz 17. Pozmeňovací návrh 17. Kto je za? Zdržal sa schválené. 83. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa zamietnuté. 84. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa zamietnuté. 80, 18. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa schválené. Pozmeňovací návrh 86 vypadol. Teraz 87. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže si to skontrolujeme. 87. Hlasovanie sa začalo. Všetci ste hlasovali, ešte niekto chýba. Dobre, skončili sme s hlasovaním. Zase máme jedného člena EPP naviac, tak prosím vás, vyťahnite hlasovaciu kartičku. Koniec hlasovania. Pozmeňovací návrh bol zamietnutý. Teraz kompromis 4. Kto je za, kto je proti, zdržal sa schválené. Pozmeňovací návrh 93. Kto je za, kto je proti, zdržal sa. Myslím si, že to je rovnaká väčšina ako predtým, čo je zamietnuté. 94. Kto je za, kto je proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválené. Teraz pozmeňovací návrh 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh 95. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 102. Za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 103 za, proti, zdržal sa. Overíme si to, pretože ak vy nezvíhate ruky, tak ja si to musím overiť. Takže hlasujeme o 104. Hlasovali ste všetci? Hlasovanie sa skončilo. Schválené. Pozmeňovací návrh 104. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválené. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh 107. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Teraz 108. Za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 113. Kto je za? Proti? zdržal sa, zamietnuté. 114, kto je za, kto je proti, zdržal sa, zamietnuté. Teraz kompromis 8. Tam by som rada navrhla elektronické hlasovanie. Kompromis 8, nech sa páči. Hlasovali ste všetci a teraz e, končíme. Kompromis bol zamietnutý. A teraz um, ďalšie pozmeňovacie návrhy. 115. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 121. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 33. Kto je za? Kto sa zdržal? Pardon, ešte raz opakujem. 113. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. E, pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 29. Kto je e, za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 2. Za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 3. Za, proti, zdržal sa. Schválené. Pozmeňovací návrh 30. Za, proti, zdržal sa. Schválené. 31. Za, proti, zdržal sa. Schválené. Pozmeňovací návrh 37. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Schválené. 37. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Rada by som si to overila. 37. Prosím, hlasujte elektronicky. Takže všetci ste hlasovali? Dobre. Takže zamietnuté. Pozmeňovací návrh 39. Za, proti, zdržal sa schválené. 40. Za, proti, zdržal sa schválené. Štvorka za, proti, zdržal sa, schválené. 5 za, proti, zdržal sa, schválené. 41 za, proti, zdržal sa, schválené. A teraz ideme hlasovať o, záverečné hlasovanie o návrhu správy. Takže prosím vás, elektronicky hlasujme o a, takto pozmenenej správe. Takže všetci hlasovali. Správa bola schválená a teraz budeme hlasovať elektronicky a mm, ohľadom rokovacieho mandátu. Prosím, hlasujte. Koniec hlasovania. Hlasovali všetci potrebujeme kvalifikovanú väčšinu a máme ju. Kolega Levandovský získal mandát a gratulujeme mu za odvedenú prácu. Teraz poďme na tretiu správu, o ktorej budeme hlasovať. Ide o aplikáciu smernice k vykonávaniu smernicov o ekodizajne. Pani Michelle Rivazi je spravodajkňa. Kompromis 5. To je za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňovací návrh 17 za, proti, zdržal sa, schválené. Teraz 18 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa schválená. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis, prepačte, nie. Pozmievací návrh 21. A tu navrhujem elektronické hlasovanie. Takže otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Ehm, koniec hlasovania. Pozmeňovací návrh 21 bol schválený. Pozmeňovací návrh 22. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 23 7 a tu hneď chcem, aby ste hlasovali elektronicky, aby sme nestrácali čas. Takže pozmeňovací návrh 27, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Dobre, overíme si to. Takže kompromis 8. Nech sa páči, hlasujte. Chýba nám ešte niekto? Koniec hlasovania. Prepačte, že je to zamietnuté. Poďme teraz na ďalšie pozmeňovacie návrhy. 28 split vote, čiže prvá časť. Kto je za, kto je proti, schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 31. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Overíme si to elektronicky. Pozmeňovací návrh číslo 31. prosím, hlasujte. Nehlasovali ešte všetci, ju mi tu hlasy. Dobre, koniec hlasovania. Pozmeňujúci návrh 31 je schválený. Teraz 34. Kto je za? Proti? Zdržala sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 61. Za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Mala by to byť tá istá väčšina, ale mohli by sme si to skontrolovať, keď chcete. Čiže 61, pozmeňovací návrh, nech sa páči, hlasujte elektronicky. Chýba nám ešte jeden hlas, hlasovali všetci. Dobre, takže koniec hlasovania, schválené. Teraz CA9. Prosím vás, hneď elektronicky. Kompromis CA9, takže nech sa páči, hlasujte elektronicky. Koniec hlasovania. Kompromis je schválený. Teraz pozmievací návrh 32. Kto je za? Kto je proti? Kto je, sa zdržal? Prosím vás elektronicky, lebo tu je to naozaj veľmi rôzne. Takže 32. Hlasujte. Konec hlasovania. Zamietnutý. Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Prídavok ku kompromisu 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Hlasujeme elektronicky. Čiže addition ku kompromisu 10. Hlasujte, prosím. Ešte nám chýba nejaký hlas, takže zamietnuté. Kompromis 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz prídavok ku kompromisu 11. Elektronické hlasovanie. Prosím, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz kompromis C 12. Kto je za, kto je proti, zdržal sa schválený. Pozmeňovací návrh 47. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Myslím si, že je to zamietnuté. Chcete to overiť? Pozmeňovací návrh 47. Prosím vás, hlasujte elektronicky. Ešte nám chýba jeden hlas. Dobre, koniec. Zamietnuté. Teraz kompromis CA13. Kto je za? Proti? Zdržal sa schválené. Kompromis 14. Kto je za? Proti? Zdržal sa schválené. Pozmeňovací návrh 55. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa zamietnuté. Teraz CA15. Kto je za? Zdržal sa schválené. Pozmeňovací návrh 57. Prosím vás, hlasujeme elektronicky. Prosím, ešte hlasujte. Chýbajú nám tu hlasy. Takže koniec. Je to zamietnuté. 59. Prosím vás znova elektronicky. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 60. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 62. Takže hneď hlasujeme elektronicky, pretože to je také neisté. Takže prosím vás, 72. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis C a 1, kto je za, proti schválené. Kompromis C a 2, kto je za, proti zdržala sa. Zamietnuté. Prepačte, prepačte, schválené, hovorí pani rečnička. C a 3, kto je za, proti zdržala sa. Schválené. Pozmeňovací návrh 7 za, proti Zdržal sa? Zamietnuté. Dobre, overíme si to. Sedmička, prosím vás, hlasujte o sedmičke. Mm, takže koniec. Aj to schválené. Ďakujem, že ste požiadali o ten e, ček. Teraz CA4. Elektronicky hlasujeme o kompromise 4 CA4, takže prosím hlasujte. Ešte Niekto? Dobre, koniec hlasovania. Kompromis C a 4 bol schválený. Teraz poďme na pozmeňovací návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa zamietnuté. Teraz si to skontrolujeme. No a dúfame, že kolegyňa bude mať také šťastie ako predtým. Takže e, hlasujeme. Ešte nám chýba jeden hlas. Dobre, Končíme, číme hlasovanie a schválené. Prepačte, kolegyňa, znova som sa pomýlila. Takže teraz e, záverečné hlasovanie pre, mm, v prípade celej správy. Prosím, hlasujte elektronicky. Konec hlasovania. Zase máme jednočlná EPP naviac. Dobre, koniec hlasovania. Schválené. Ďakujeme a gratulujeme kolegyni Michelle Rivázi. Passiamo ora allo svolgimento. Teraz poďme. I have, a, I have a, no, nothing, nothing to do with the vote, but with the next subject, and I have to... Toto nesúhlasí s eh, hlasovaním, ale ďalšia téma musí byť na let. Nevedela som nájsť návrh eh, stanoviska na internete pokiaľ ide o jazyky v digitálnom období. A dneska je lehota na pozmeňujúce návrhy. Chcem sa spýtať, či toto je korektný prístup k demokracii. Ja ako tieňová spravodajkynia e, e, nie je podľa mňa zhon v tejto veci e, e, rada nerobí nič. Máme to riešiť dnes, alebo nie, sa pýtam po technickej otázke on va clarifier ça avec elle. Alors, on va passer sur quel point On va clarifier. Oui, j'ai compris. Mais on, on parte continue. de quel point Si, je parte de quel euh, point euh. Preghiamo i colleghi di lasciare l'aula in modo... Prosím vás, kolegovia, odite z tejto sály a potichu. possiamo continuare? Tak prosím vás, môžeme pokračovať? Possiamo continuare allora? Dobre, takže prosím vás, pokračujeme. Ďalší bod na našom programe je rovnosť jazykov v digitálnom veku. Spravodajkyňou pani, eh, je pani Matias a je tu. Normálne, tu je ici. <laughs> Normálne, tu je ici. Um, se colleghi ci consentono di continuare. Prosím vás, ak nám teda kolegovia dovolia pokračovať v zasadnutí, bolo by to dobré. Čiže my vieme, že máme podiel na tomto stanovisku podľa článku 54 a e, kompetentným výborom je výbor pre kultúru, čiže ide o to, aby sme prispeli k práci výboru pre kultúru, pretože je tu mnoho aspektov, ktoré sú spojené s, výskumov, s výskumom a s digitálnym vekom. Čiže máme 30 minút na diskusiu a ja by som dala 5 minút kolegyni Matias a potom tieňovým spravodajcom a iným kolegom takisto dám slovo. Takže prosím vás, uvoľnite tie koridory, pretože je naozaj je toto téma, ktorá je veľmi dôležitá. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ponajprv by som však chcela zareagovať na to, čo povedali kolegovia. Takže pokiaľ ide o tieto krátke lehoty v rámci tohto stanoviska, nož pre nikoho to nie je príjemné, ale sme jednoducho závislí od týchto lehôd od výboru pre kultúru a iste viete, že to bola siahodlhá procedúra celkovo. Išlo o to, aby sme sa dohodli na tom, či máme spoločnú zodpovednosť alebo nie, teda medzi týmito dvoma výbormi, ITRE a výbor pre kultúru. No a celú túto dobu mm, sa aj toto stanovisko posúvalo, takže sme nemali dostatok času na tieto pozmeňovacie návrhy, ale teraz už stanovisko bolo distribuované. No a neviem teda, prečo toto bolo takto na formulované. Všetci tieňoví spravodajcovia dostali toto stanovisko. No a teraz sa dostávam k samotnému bodu, k téme. Takže krátkosti by som k tomu chcela povedať, že pokiaľ ide o rovnosť jazykov v digitálnom veku, toto je mimoriadne dôležitá tematika. Samozrejme, že viacjazyčnosť je jeden z najdôležitejších tromfov Európy, ale samozrejme, že je to aj jedna z najväčších výziev. Teda ide o to, aby sme v digitálnom veku zachovali rôznorodosť jazykov. Máme eh, viac ako 20 európskych, 24 úradných jazykov, máme viac ako 16, 60 regionálnych jazykov, ale musíme umožniť aj prístup, pokiaľ ide o služby eh, na internete. No a eh, tiež technológie a mm, tieto technologické jazyky môžu z časti nahradiť ľudské jazyky No a toto sa týka aj nás a preto by som k tomu chcela povedať následovné. Je dôležité, aby sme tieto technológie pre ľudské jazyky vytvorili tak, aby prežili aj všetky skutočné jazyky. Teda ja sa zameriavam len na príslušnosť nášho výboru a tie ostatné záležitosti budú prerokované na pôde výboru pre kultúru a tam sa oni tomu už aj venovali. Takže pre nás sú mimoriadne dôležité štyri body, ktoré sú naformulované v stanovisku a mňa by zaujímalo, čo si o tom myslíte vy. Poprvé, big data. Vieme, že ľudské jazyky sú základnou súčasťou aj v oblasti big data a preto by sme potrebovali spoločnú platformu, ktorá môže byť základom pre ďalšie výskumné práce, pokiaľ ide o technologické jazyky, technologickú reč, ale aj e, umelú inteligenciu. Ďalej výskum Potrebovali by sme koordinovanú iniciatívu, ktorá by bola dostatočne financovaná pre technológie ľudských jazykov a pre ďalšie technológie. Potrebovali by sme výskumné zariadenia univerzity, aj, mali, aj malé stredné podniky, súkromný e, e, sektor teda všetky, všetky zainteresované e, strany. Preto je potrebné poskytnúť poskytnúť dostatočné finančné prostriedky a to by malo byť predmetom aj ďalších návrhov do výskumného programu a Horizont 2020. Takže toto môže fungovať, keď by sme chceli vytvoriť platformu e, s e, voľným prístupom, ktorá by fungovala na základe interoperability a poskytovala všeobecné riešenia a prístup vo veľkom meritku. Teraz malé a stredné podniky my musíme zlepšiť prístup malých a stredných podnikov, napríklad k týmto jazykovým technológiám. Teda musíme im umožniť aby dostali preklady do všetkých jazykov, teda e, táto rovnoprávnosť pri prístupe k službám, to je dôležité pre malé a stredné podniky a potom pre verejné služby, keď podporujeme pre pracovníkov a služby voľný pohyb, tak je dôležité, aby pracovníci v Európskej únii mali prístup k týmto službám vo vlastnom jazyku a preto je mimoriadne dôležité, aby sme zohľadnili tieto technológie pre ľudské jazyky a mm, tieto jednotlivé regionálne správy musia mať dostatočné nástroje. Takže potrebujeme tieto technológie, jazykové technológie a toto je dôležité pre náš výbor a my sme samozrejme k dispozícii, pretože my sme pre eh, viacjazyčnosť, eh, multilingvizmus v Európskej únii a preto budeme podporovať aj príslušné technológie. Ďakujem veľmi pekne za, túto, za tento príspevok a teraz eh, tieňový spravodajca pán Saul Dargas za EPP. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja vám blahoželám, pretože e, v takejto krátkej dobe ste odviedli vynikajúci kus práce. A mm, Spravodajkyňa sa už vyjadrila k samotnému obsahu, k tomu sa ja vyjadrovať nebudem v plnej miere, toto stanovisko podporujem a naozaj sa musíme pripraviť na pozmenujúce návrhy. Ja len chcem počiarknúť niektoré aspekty. Avšak eh, ponajprv niekoľko pozorovaní. Eh, Toto je veľmi dobrá správa, pretože je to prístup z dola nahor a tá analýza jazykov. A ja tuto zdôrazňujem, že ide o viac jazyčnosť a technické aspekty viac jazyčnosti, pretože my máme naozaj veľké medzery medzi veľkými a malými jazykmi, medzi angličtinou a malými jazykmi. Je to v podstate technická eh, priepasť. To nie je problém multi multikulturality. A my diskutujeme o tom na pôde výboru ITRE, ale aj na výbore pre kultúru, ale toto nie je problém. Ale problém je multiligvalizmus, ale tie nástroje sú technické. Také druhé pozorovanie Nuž, e, viete, len aby som uviedol taký príklad, prečo je tak veľmi dôležité e, z technického hľadiska, aby sme sa tomu dnes venovali. Najnovší vývoj, umelá technológia a veľký, veľký, e, veľký prelom veľký prelom bol e, dosiahnutý v týchto jazykových technológiách, pretože boli prekonané určité práhy, kapacity a tak ďalej ale zamerajme sa napríklad na tie samojazdiace automobily. E, deep learning, čo to znamená? To znamená učenie. To znamená, že tento automobil vložíme do určitých okolností, keď e, toto, toto auto môže byť v horách, v meste alebo v púšti a potom nebude fungovať. A pozrime sa teda na jazyky. Toto učenie by malo prebiehať za miestnych okolností v miestnych jazykoch. Vy musíte pripraviť veľké data, big data, ale všetko je v angličtine a v ostatných veľkých jazykoch a tieto kompetencie musíme teda pretransformovať konzumovať, musíme zmeniť prístup na politický a preto je toto také dôležité. Bola spustená e, štúdia, ktorá bola veľmi podrobná, veľmi dobrá a na základe tejto štúdie hľadáme politické rozhodnutia, potrebujeme európsky prístup, európsku akcentáciu a to bude riešenie, ktoré nám bude nápomocné pri implementácii európskych hodnôt a viacjazyčnosti. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne, pán kolega. na miesto pani Kumpla, na tri pani Múdy. Ďakujem veľmi pekne, e, Patricia. Okay. Thank you, Patricia. Ďakujem veľmi pekne, Patricia. Toto je naozaj e, podpora Eh, ang, fínska anglitku, takže ja podporujem týchto túto správu a naozaj viaceré európske jazyky sú ohrozené. Je tu hrozba, že zmiznú. Je tu veľká priepasť a e, tu je napríklad priepasť aj medzi členskými štátmi, rôznymi skupinami, ale aj vekovými skupinami. A keď sa máme možnosť vyjadrovať vo viacerých európskych jazykoch, keď sa budem zameriavať na jeden jazyk, tak tá, sa to zmení zmení a zredukuje. Potrebujeme politickú víziu, teda musíme zachovať tieto jazyky pre potomstvo, musíme vyvíjať tieto technológie, jazykové technológie pre všetky európske jazyky. A to nemôžeme ponechať len na spoluprácu. To musí byť politické rozhodnutie, musíme počiarknúť úlohu členských štátov Európskej únie, univerzít a ostatných inštitúcií aby prispeli k zachovaniu jazykov. A nehovoríme len o angličtine. Podľa štúdie UNESCO 30 až 50 e, obsahu online je v angličtine, takže musíme pomôcť lepšiemu porozumeniu celého sveta. Musíme zabezpečiť, aby preklady medzi európskymi jazykmi a arabštinou, ruštinou a činštinou bolo možné a tiež musíme využiť tieto nástroje pre menšie jazyky, aby sme zvýšili dostupnosť a budeme potrebovať podporu podporu tejto technológie pre malé európske jazyky. Máme už viaceré programy na tieto prekladové technológie, ale toto je ešte veľmi fragmentované a potrebujeme taký prehľad toho, čo už sa udialo napríklad v rámci uh, Horizontu 2020 alebo eh, rámcového programu, 7. rámcového programu. Musíme sa zamerať aj na univerzity musíme naozaj prekladať tieto dokumenty napríklad cez cloudy a jazyk môže byť aj bariérou pri transfere vedeckých e, poznatkov a musíme hľadať riešenie, aby sme zabezpečili, že vedecké poznatky budú dostupné vo všetkých jazykoch a nie len v angličtine. Predstavte si takú situáciu, že by sme nemali vedecké informácie napríklad o klimatických zmenách, o populizme vo finštine, bulharštine alebo mederčine. A to by bolo e, na škodu pre celú Európu. Musíme zabezpečiť, aby ľudia mali rovnocenný a rovnaký prístup e, k vedeckým poznatkom a tieto jazykové technológie nám môžu byť napomocné a môžu nám e, pomôcť pri budovaní férovejšej a dostupnejšej Európe. Ďakujem pekne pani Teresa Griffin za, a, za ALDE e, pani Angelika Milinári. Ja by som sa chcela poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu na tomto návrhu, e, pretože uznáva našu fragmentovanosť v lingvistike v Európe. A naozaj je tu dôležité vzbudzovanie povedomia na institučnej úrovni, tak na národnej ako aj európskej, aby sme e, uznali našu viacjazyčnú a viackultúrnu realitu a musíme poskytnúť zákazníkom, občanom a podnikateľom umožniť, aby využívali jednotný digitálny trh. Musíme zvoliť takýto e, komplexný prístup, aby sme tu zakomponovali aj inkluzívnu dimenziu a aby sme sa venovali novým technologickým prístupom ktorý zvýši právomoci a e, umožní aj deep learning alebo lepšie využívanie ľudských jazykových technológií. Musíme vybaviť našich občanov príslušnými schopnosťami, aby mhm. vedeli využívať tieto e, poznatky a musia mať prístup k e-government, e-justice, e-transport, e-zdravie. Takže tento multilingualizmus je jednou z mnohých črt našeho európskeho kultúrneho dedičstva a to by malo byť zohľadnené aj v príležitostiach pre podniky a spotrebiteľov ale to eh, je teraz kombinácia rôznych prekážkov, eh, prekážok, pokiaľ ide i e-commerce a zväčšovanie trhu, keď sa predáva eh, online. Takže musíme zabezpečiť hospodárske stimuly, aby sme mohli pristupovať k týmto službám na cloudoch, aby sme mali nerušený prístup k týmto aplikáciám, ktoré sa týkajú elektronického obchodu. Ako povedali už moji kolegovia, aj práve tieto malé stredné podniky by mali mať možnosť využívať automatické preklady. Takže ja podporujem aj tieňových spravdajcov, ako aj pani spravodajkyňu. Ďakujem veľmi pekne za príspevok pani kolegyni. A teraz pán Zurinio. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne za slovo, ďakujem veľmi pekne za túto správu. Naozaj súhlasím s tým, čo ste povedali aj v tých štyroch bodoch, e, pokiaľ e, ide o e, tieto dôležité spoločné platformy tak, aby sme tieto jazykové otázky riešili na základe big data. Tu budeme musieť naozaj investovať, musíme mať, ale aj vzdelávanie pre malé a stredné podniky a pre startupy. A všetkým týmto podnikom, ktoré túto podporu potrebujú, musíme poskytnúť, ale práve ide o malé a stredné podniky a startupy. Okrem toho bude dôležité, aby verejný sektor a užívateľia mali túto pomoc. Hovorili sme tu o mm, mnohorakosti, o identite. A to je práve tá veľká výhoda, ktorú tu v Európe máme a preto si myslím, že toto stanovisko je veľmi dôležité a malo by ešte zretelnejšie poukázať na skutočnosť, že investície do big data túto rôznorodosť podporia. Preto je dôležité, aby sme sa e, zamerali na jazykové technológie, ktoré by mali byť v službách našej reality. A teda v tomto zmysle predkladám rôzne pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Redano. Ďakujem veľmi pekne. Ponajprv by som sa chcela poďakovať spravodajkyni za vynikajúce stanovisko, ktoré v plnej miere podporujem. Myslím si, že tuto je veľmi dôležitý cieľ a to je ochrana minoritných jazykov pred digitálnym vyhnutím a práve tieto technológie môžu byť tým aktívom, ale len keď budeme do týchto nástrojov investovať. A myslím si, že toto stanovisko je vynikajúcim štartom a my k tomu ešte pred predložíme pozmeňovacie návrhy na ďalšie zváženie, keď sa po, pozrieme na tie technológie, ktoré sú dostupné pre minoritné jazyky, ktoré majú zvláštne znaky vo svojej ABCD, e, tak e, výrobcovia, klavesníc, toto už podporujú a toto je potrebné zohľadniť aj pri výberových konaniach. Mnoho sa už deje v takých tradičnejších niektorých kultúrnych oblastiach, napríklad titulkovanie filmov do týchto minoritných jazykov. Ale to by sme mali rozliš, rozšíriť napríklad na aplikácie a na videohry, pretože práve deti, ktoré vyrastajú s takým jazykom, ktorý je minoritný, veľmi často majú aplikácie alebo videohry v angličtine a to potom, z, to potom na neblahý dopad na ich rozvoj v ich vlastnom jazyku. Takže musíme sa zamerať aj na veľkú dôležitosť big data, na jazykové technológie, potom strojové preklady, rozoznávanie jazyka, lingvistiku. Práve tieto big data technológie musia byť dostupné inováciám a výskumu v jazykových technológiách. No a záverom to nie je už len otázka podnikov, ale aj tieto občianské projekty hrajú veľmi dôležitú úlohu pri vyvíjaní nástrojov, pri zachovaní jazykov samotných a tiež podporujú E, tiež projekty z otvorených zdrojov pri financovaní projektov v tejto oblasti. A tiež by som chcela pripomenúť, že nesmieme v digitálnom prostredí zabúdať ani na znakovú reč. A dnes e, digitálne prostredie podporuje mnohé viac ako len texty a preto aj ľudia, ktorí majú um, svoj jazyk znakov, za svoj jazyk znakovú reč, tí tiež musia byť schopní schopní toto využívať. E, takže myslím si, že je tu veľmi veľa konvergencie a e, som presvedčená, že veľmi rýchlo toto budeme schopní prijať. Srdečná vďaka. Ďakujem veľmi pekne za tento príspevok. Musím povedať, že komisia tu nie je a oznámila nám, že môže odpovedať písomne na eventuálne otázky. Takže teraz na záver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 nebudem potrebovať celý tento čas. Ja by som sa chcela kolegom veľmi pekne poďakovať za ich pripomienky. Mnohé z tých bodov, ktoré tu odzneli, sú určite uvítania hodné a nemyslím si, že že by sme tu mali mieť nejaké E, problémy. Samozrejme, mnohé tam nebolo zapracované, pretože sme na to nemali jednoducho dostatok priestoru, ale ja každopádne vítam e, príspevky a stupy kolegov. Mm. A e, toto je teda v súlade s tým, čo už v texte je. A k tomu by som chcela dodať ešte nasledovné. Toto samozrejme eh, nie je ešte perfektné, toto stanovisko, ale lehota bola predlžená do zajtra 12. hodiny. Nie je to nejaké úžasné predlženie, ale umožní to tým, ktorí ešte chcú predložiť pozmeňovacie návrhy, tak ich môžu predložiť Eh, ďakujem pekne, takže áno, lehota bola predlžená, máme o deň naviac, takže lehota končí zajtra. Ďakujem za vynikajúcu prácu a teraz sa mm, dostávame k ďalšiemu bodu a to je Európske spoločenstvo pre eh, atomový výskum a vzdelávanie. Tu ide o inovácie a 7 rámcový program, ako aj Horizont 2020. A tu by som hneď udelila slovo slovo pani Harms, ktorá je spravodajkyňou. Rada sa dohodla, že sa obráti na parlament, pokiaľ ide o návrhy mm, rady a teda my musíme najprv predložiť naše stanovisko, než sa budeme môcť vyjadriť k tomuto návrhu ako takému. No a teraz Pani Harms, nech sa páči, máte slovo. Ponajprv by som sa chcela veľmi pekne poďakovať tým, ktorí pracovali na tejto správe, sekretariáte, ale aj mm, v mojom týme, takže náš čas bol pomerne obmedzený a myslím si, že máme tu mnohé na prediskutovanie a mali by sme to urobiť e, veľmi starostlivosť, pretože sú tu niektoré dôležité oblasti v rámci výskumu a tu diskutujeme o výskumnom programe Euratomu a tu sú veľmi dôležité oblasti pre výskum v rámci Euratomu, ktoré tu môžu hrať a musia hrať hrať veľmi dôležitú úlohu pre mňa sú tu predovšetkým dve oblasti. Prvou z nich je všetko to, čo z toho vyplýva, že v Európskej únie máme dočinenia so zastaralými reaktormi, ktoré predstavujú určité rizika, aj bezpečnostné rizika. A myslím si, že sa musíme zaoberať prvom rade týmito rizikami. No a druhou veľkou oblasťou, ktorá si zas zasluhuje diskusiu na európskej úrovni to sa týka aj to, čo tiež vyplýva z pokročilého veku reaktorov a to je e, odburávanie týchto e, reaktorov, teda aj e, bezpečné riadenie radioaktívneho odpadu, nie len vypálených palivových článkov ako takých, ale celková tá oblasť skladovania a konečného skladovania. Podľa mňa to by malo byť ťažké ťažiskom výskumu v rámci Euratomu a to je dôležité a musí to byť e, aj centre záujmu členských štátov, či už sa e, zaoberajú tým programom odklonu od jadrovej energie alebo nie, ale musíme všetkých upozorniť na tie problémy. Švedsko bolo v Európskej únie vždy krajinou, ktoré bolo najpokrokovejšie, pokiaľ ide o prípravu konečného skladovania a prednedávnom bol k tomu vydaný rozsudok súdu, že e, práve tento švedský program v oblasti konečného skladovania bol e, prerušený a e, Švédi e, to, čo mali v rámci časového harmonogramu pre aktívnu fázu konečného skladovania s tým, že sa to celé posunie, predlží, Takže pokiaľ ide o konečné skladovanie, to je podľa mňa naozaj ťažisko výskumu pod Euratomom, čo je podľa mňa veľmi pochybné, že vzhľadom na doterajší vývoj v tejto oblasti, v oblasti atomovej energie, čo naozaj klesá pri uplatňovaní v Európskej únie, teda atomová energia sa uplatňuje stále menej a ja považujem za pochybné, aby sme investovali do výskumu nových typov jadrových reaktorov a do tohto, aby sme vkladali peniaze, E, naozaj by sme mali zvážiť, e, že to, čo máme v iných oblastiach, pokiaľ ide o výrobu energie, čo vkladáme do výskumu tam, že by sme sa mali skôr zamerať na to, lebo to je e, bližšie k realite a tam by sme mali prispievať k výzve, pokiaľ ide o klimatické, k ochranu klimaticky, pred klimatickými zmenami. No a veľmi často sú k tomu rozprávy v aj iných výborov, napríklad vo výbore pre kontrolu rozpočtu. A dôležitá je aj výskum jadrovej fúzie. Doteraz sa však nepodarilo um, nájsť niečo, čo by bolo uplatniteľné v tejto oblasti. No a my tak či tak Eh, sme v kritickej situácii, pokiaľ ide o rozpočet a musíme sa zamyslieť nad tým, ako budeme naše, mm, eh, naše finančné prostriedky vynakladať, takže musíme to veľmi dobre zvážiť a musíme sa dopracovať k múdrému rozhodnutiu. Ale jadrová fúzia, mm, tak ako ju financujeme doteraz, to by sme mali tiež zvážiť. Takže toľko z mojej strany a naozaj veľmi, eh, veľmi s veľkým napätím čakám aj stanoviska tieňových spravodajcov. Ďakujem kolegyne za túto prezentáciu. Teraz dávam slovo eh, spravo, tieňovému spravodajcovi zo skupiny EPP. Thank you. Ďakujem. Podobne ako Horizon 2020, tento program bol prispôsobený len na 5 rokov, 14 až 18. Limit, ktorý je stanovený dohodou Euratom, ale financovanie je zamýšľané na tie budúce roky o viacročnom finančnom e, rámci 14 až 20. Takže otázka je pokračovanie e, v jadrovom výskume na európskej úrovni na budúce dva roky až do vypršania terajšieho programu. Podporujeme rozšírenie programu, tak ako ho navrhuje komisia. so všeobecnými a specifickými cieľmi, ako je podpora zlepšení, pokiaľ ide o bezpečnosť, operácie a odstávky existujúcich e, reaktorov, pokiaľ ide o fenomén starnutia, prispievať k dlhodobých e, riešení jadrového odpadu, vrátane finanč, finálneho e, odstraňovania odpadu a takisto transmutácia trvalo udržateľná trvalo udržateľnosť podpora e, ochrany proti radiácii a rozvoj industry, including the secure supply and use of využitie e, radioizotopov a posun k demonstrácii fúzie ako zdroje z energie, zabezpečovanie disponibility a použitia výskumu a jeho infraštruktúr na pan-európskej relevancii, incentívy na národnej úrovni, efektívnosť programov, podporovanie rozvoja primeraných zábezpek s cieľom zabezpečovať naďalej vysokú mieru jadrovej bezpečnosti vo svete i na celom svete. Toto je veľmi e, dôležité to má zohľadniť program v rámci vyčleneného rozpočtu. Budeme tiež prikladať význam odporúčaniam od expertnej skupiny komisie na priame a nepriame akcie, aby sme podporili príslušne program. Ďakujem. La parola ora al collega Enkel. Teraz má e, slovo pán Enkel. Nevidím pána Baltičisa. Kolegovia, naša skupina ešte iba formuluje naše stanovisko, takže ja len vyzdvihnem niekoľko e, hlavných e, črt. Poprvé, výskumný program e, Euratomu a podpora projektov, ktorý podporuje pracovné miesta a celosvetovo špičkový výskum a je rozhodujúce dosahovať naše ciele na cestovnej mape EÚ pre e, fúziu i ďalšie ciele EÚ. Keď sa diskutuje o tejto téme, treba mať globálny pohľad. Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko sa e, e, vzdialujú od jadrovej energie, ale celosvetovo máme viac e, jadrových elektrární než kedykoľvek predtým. Naďalej sa ďalšie stavajú. Želám si viac financií pre jadrový výskum, pretože bez financií plnenie cieľov klimatických zmien v Európe a naše vodcovstvo v jadrovej oblasti by boli nedostižné. Po druhé, vítame modifikáciu v článku 5 aby sa otvoril k program Euratomu od roku 2019 krajinám a teritóriám asociovaným s Euratomom na obdobie 2014 až 2018, hovorím samozrejme o Británii, po rozšírení e, prechodného obdobia pre Britániu kooperácia a kontinuita by sa mali očakávať v rámci tohto programu. V budúcnosti dúfame, že sa naďalej bude koordinovať e, jadrový sektor i po Eh, období eh, vystúpenia Británie z EÚ. Chceme nadalej spolupracovať medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom na dlhšie obdobie. Tešíme sa na spoluprácu so spravodajcov a ďalšími tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz kolega Rike. Ďakujem pekne. Teší nás, e, že môžeme e, sa pridať k rade e, s našim názorom k týmto konzultáciám. Je tu jasné, že z rozpočtového pohľadu program Eurotem napojiť na horizont 2020 určite bolo vhodné na dodatočnú dimenziu aby sa pomohlo všeobecne výskumu, ktorý e, bol v určitej letargii, aby sme zohľadnili tieto faktory. Určite, pokiaľ ide o čiastky a, pokiaľ ide o fond, akokoľvek e, bude stanovisko e, a, to, a výhrady k jadrovej energii ako forme energie, je to zdroj podstatnený a treba ho obhajovať. Otázky bezpečnosti iste sú tu, avšak problém e, odpadu, revízie bezpečnostných e, e, interných previdel elektrární To sú veci aktuálne v mnohých krajinách, ako aj v krajine, v ktorej sa nachádzame. Takisto susedské krajiny majú oprávnené obavy, pokiaľ ide o nové formy jadrovej energie, takisto program fúzie, ktorý treba podporovať. Tento nebol dostatočne e, podporovaný, pokiaľ ide určité záručné fondy, kde ide určité ohrozenie e, životaschopnosti programu z dlhodobého pohľadu. Sme teda veľmi za tento návrh, ktorý umožní v rámci asociovaných teritórií 7 výskumného programu umožniť e, prechod Veľkej Británie v období 2019 až 2020, absolvovať tú tranzíciu a e, integrovať sa do výskumných programov v oblasti jadrovej energie. Za týchto podmienok naša skupina tento návrh bezvýhradne podporuje. Ďakujem. Za GUET teraz slovo má pani Matias. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať spravodajcovi, spravodajkyni za túto prácu. V našej skupine nemáme nejaké spoločné stanovisko jadrovej energii. Hovorili sme o rozšírení podpory, alebo teda podpore rozšíreniu programu Euratom Netreba si to e, zamieňať so všeobecnou podporou jadrovej energie. My si myslíme, že podmienky na podporu sú splnené do určitej e, miery samozrejme, nechcem ísť do podrobností, vychádzajúc z rozmanitých pohľadov v mojej samotnej skupine, i tak by som však chcela pohovoriť o niekoľkých bodoch, hovorili o tom i ďalší spravodajcovia, potrebujeme rozlišovať medzi pokračovaním e, v tomto programe a našou prácou v boji proti klimatickým zmenám a príslušnom výskume v, tejto, e, v tomto ohľade. Hlavnou podstatou je bezpečnosť energetiky. To treba zabezpečiť. A Naďalej treba investovať do výskumu alternatívnych zdrojov. V rámci tohto programu súhlasíme s tým, čo bolo povedané o financovaní, ktoré je potrebné na bezpečnosť, na odstávku e, a demontáž zariadení bez ohľadu na naše všeobecné stanovisko k jadrovej energie. A tu hovorím za seba samú som proti pokračovaniu financovania jadrovej energie. Nemyslím si, že toto by malo byť nejakou vôbec prioritou. Myslím si, že by sme mali ísť tou cestou, ktorá nezahrňa jadrovú energiu. Preto pripisujem význam tomuto návrhu, ktorý ide v tomto duchu. Ďakujem. Ďalšia rečníčka, pani Ševelie. Ďakujem kolegovia chcem povedať o tom obnovení podpory Euratomu. Navrhovaný text komisia odkaz na podpory dekarbonizovaných foriem energie vrátane jadrovej. Tu e, sa e, pre, spomínajú i, i obnoviteľné energie. Tu chcem spomenúť, že e, tie krajiny, ktoré hovoria o CO2, práve najviac používajú jadrové elektrárne s touto otázku treba naďalej riešiť. Aj s Britmi, ak si tak budú želať, je nevyhnutné hovoriť o poskytovaní e, za zábezpek pre jadrové elektrárne aj v lekárskej oblasti. Briti sa demokraticky a suverene rozhodli opustiť EÚ, ale mali by tak činiť bez ohrozenia bezpečnosti krajiny. A práve e, partnerstvo ktoré e, podporuje túto víziu spolupráce v EÚ, sa nachádza v, na pôde Veľkej Británie. Takisto dobrým príkladom spolupráce krajín je príklad spomínanej fúzie ďalšej bezuhlíkovej e, formy zdroja energie pre budúcnosť. Pre energetickú nezávislosť našich krajín zostáva práve Euratom i naďalej. Je tu poklesnutie financovanie tých 330 miliónov ročne, čo je menej oproti minulému finančnému obdobiu. E, keď si predstavíme náklady na spracovanie odpadu, e, demontáž či výskum v danej oblasti, sme spokojní s textom, ktorý navrhuje komisia a dúfame, že spravodajkňa za zelených bude hľadať spoločný záujem a nie len opozičnú pozíciu voči jadrovej energii. Ďakujem. Teraz má slovo pán Kohlíček. Ďakujem. So záujmom som si vypočul rôzne na záujmy lajkov na jadrovú energiu. Je to zaujímavé, ako víťazí v mnohých prípadoch ideológia nad technikou. Rád by som upozornil autorku správy i ďalších kolegov, ktorí tu vystúpili na to, že bez jadrovej energie v súčasnosti by sme destabilizovali celý, celé vysokonapäťové siete. Čiže tá otázka, či e, urýchlene vystúpiť z jadrovej energie, či nie, je tým rozhodnutá. Ak chcete svietiť, používať mobily, a postupovať ďalej k rýchlej elektrifikácii dopravy, potrebujete ďalšie jadrové bloky, nie len tie, ktoré dnes už fungujú. Druhá vec je tá, kam by sa mal Euratom ďalej e, vyvíjať. Ak predpokladáte, ľudia nebudú chorí, potom je zbytočný ďalší vývoj tu robiť. Ale lieky s radioizotopmi sú jednou z najnádejnejších oblastí, kde treba výrazne podporiť ďalší výskum a vývoj. Súhlasím s tým, že i naďalej je úplne nevyhnutné pracovať s jadrovým odpadom. Avšak, a tu sa dostávame na hranicu ideológie, množstvo najrôznejších kolegov sa domnieva, že tzv. vyhore zahriaté palivo v medziskladoch je odpad. Je to ale najcenejšia surovina, koncentrovaná surovina, ktorú máme v rámci EÚ. Túto surovinu práve v novej generácii jadrových e- e- reaktorov je možné výborným spôsobom spracovať, bez toho, že by sme z toho mali výrazné objemy odpadu. To sa ale nedá povedať o solárnych zariadeniach ani o veterných elektrárniach. Je veľmi dôležité, aby sme rozvinuli programy jadrových materiálov, ktoré sú v súčasnosti v rámci EÚ k dispozícii. A ešte jeden dodatok. Tie nové lieky, ktoré sú s radioizotopmi, sú lieky, ktoré veľmi pomáhajú v množstve oblastí a ktoré sú oveľa účinnejšie než tradičné chemické či iné lieky. Tá správa je teda veľmi dôležitá a kolegu by som chcel požiadať, aby nepodliehali naivným predstavám, ktoré sme tu v niektorých výstupeniach počuli. Ďakujem. Ďakujem. Veľmi zaujímavá diskusia. Ja sa pridávam k tomuto hodnoteniu. A teraz gratulujem spravodajkyni. Ako vidíte, nie je tu komisia. Oznámili nám, že im môžete posielať otázky a oni pošlú písomné odpovede. Ďakujem, Rebeka. Dass jetzt die Kommission nicht hier ist, äh, weil eine Škoda, äh, že tu nie sú, lebo vyplýva tu jasná otázka z rozpravy, hlavne zo slov pána Henkela. Myslím si, že komisia by mala zodpovedať na to, či doplnok, ktorý je v článku 5, ktorý sa učinil e, v bode C, kde sa hovorí, že program Euratum má byť otvorený asociácií krajín alebo teritorií, ktoré sú priradené 7. rámcovému programu Euratomu alebo programu 2014 až 2018 v rámci Euratom, či tento doplnok sa učinil pre Spojené kráľovstvo a situáciu Brexitu. Mne to totiž nie je jasné. To je totiž výrazne dôležitá odpoveď. Komisia predsa bola avizovala návrh poz, e, teda revízie dohody o Euratome nad rámec toho výskumného e, segmentu, o ktorý tu diskutujeme, ako dopad Brexitu a rozhodnutia Británie teda, keď komisia to dnes nevie zodpovedať, pretože generálny riaditeľ je niekde medzi budovami komisie a Európskeho parlamentu, no už tak je podľa mňa vhodné, aby to zodpovedali písomne aby komisia pohovorila o tých diskusiách, ktoré tu prebehli. Pokiaľ ide o stanoviská kolegov, zjavne máme iné informácie o vývoji jadrovej energie v EÚ a na celom svete. Kolegom rada poskytnem údaje o vývojoch, ktoré tu uh, prebiehajú. Je len jedna krajina na svete, kde uh, momentálne prebieha ďalšie budovanie jadrovej energie, a to je Čína vo všetkých ostatných krajinách využitie jadrovej energie je na ústupe. To súvisí s tým, že nové projekty sa už nevyplácajú a ukazuje sa to i na ekonomickej situácii veľkých podnikov v jadrovej oblasti, nie len Areva a EDF sú pred bankrotom, by som povedala tak, eh, ale aj eh, bankrot Westinghouse je vývojom, ktorý je jasne citeľný v celom sektore a Japonsko, japonský priemysel od udalostí, od katastrofy vo Fukushime bojuje zápasy s veľkými ekonomickými problémami. To všetko sa e, odrazilo na tom, že celosvetovo už neprebieha nejaký veľký e, rozmach, tak ako ho bol bol e, pán Henkel. Takisto výskum v oblasti fúzie, jadrovej fúzie, v rámci odborných diskusí, ktoré sa vôbec tak tu nevnímajú. Keď hovoríme o rozpočte, tak v oblasti diskusie odborníkov sa pán Henkel smeje. To sa, páči, tak, to sa hodí k, k rozprave hashtag eh, MeToo, len sa tak jednoducho smiať. Ale v rámci rozpravy o jadrovej fúzii došlo ku korektúram eh, v posledný rok, pokiaľ ide o hodnotenie účinnosti procesu fúzie vlastne tá energetická účinnosť, ktorá z toho vyplýva a to by sa malo e, hodnotiť, pokiaľ ide o význam, ktorý sme doteraz vo výskumných programoch pripisovali tejto energii. Myslím si, že tu zvolal pán Buzek veľmi dobrú skupinu, aby sa rozpočtový aspekt e, riešil, ako budeme v budúcnosti za zmenených rámcových podmienok riešiť to, do akej miery tá fúzia do konca storočia e, neprispieje k riešeniu problémov. Ako budeme pokračovať s investíciami tejto výskumnej oblasti. Prvá rozprava je jednoducho o tejto téme. E, e, naznačuje napínavé diskusie a tie čísla týkajúce sa rozvoja jadrovej energie už tak tieto čísla, ako som povedala, vám rada e, prístupním. Ďakujeme. Ja som eh, rada dodala niečo, pretože prišiel zástupca komisie, pán Čajk. Čiže ešte predtým, než mu udelím slovo, eh, chcem požiadať Rebeku, aby eh, zopakovala tú najdôležitejšiu otázku, ktorú sme mali teda poslať písomne, ale keďže ho tu máme, tak by mohol odpovedať na našu otázku. Dávam slovo Rebeke, aby zopakovala tú otázku. Diskutovali sme tu, v diskusii sa objavila otázka, či v článku 5 vašeho návrhu, kde sa hovorí o tom, že Euroatom má byť otvorený pridruženiu pridruženiu krajín alebo území asociovaných so 7. rámcovým programom Eurotomu alebo s rámcovým programom 2014-18, či toto má pokrývať otázku Spojeného kráľovstva. Uh, Ďakujem a prepašte, že som sa nezúčastnil tejto diskusie od začiatku. Mal som nejaké pracovné záležitosti. Dúfam, že budem môcť o tomto diskutovať v budúcnosti. Som veľmi rád, že sme mohli tomuto výboru predstaviť návrh komisie pre rozšírenie e, nariadenia Eurotom na výskum a e, vzdelávanie. Komisia zakladala e, svoju prácu na hodnotení, ktorý, ktoré sme zrealizovali. Ehm, tá hodnotenie programu, ktorý beží e, teraz e, od roku 2014 do roku 2018 a pokrýva priamo riadené výskumné aktivity, ktoré realizuje spoločné výskumné centrum a nepriame výskumné a aktivity, ktorými sa zaoberá direktoriát pre výskum a inováciu. Čiže sú to také dva komponenty. Ehm, Európska zmluva obmedzuje trvanie tej, toho programu na, maximálne na 4 roky. Ehm, tým pádom je tu taký rozdiel medzi viacročným finančným rámcom a programom pre aktivity eh, výskumu a eh, vzdelávania Euratom, ale eh, podporujeme toto dočasné hodnotenie, ktoré nám potvrdilo, že všeobecne povedané ten program naozaj funguje správne a prináša uspokojivé výsledky. Mm, no, zvlášť s ohľadnením toho, tej nehody vo Fukushime, Eh, ako ste si všimli, ten výskum jadrových záležitostí eh, sa sústredí viac na prevenciu, na bezpečnosť. Eh, čiže a to, mm, myslíme si, že toto je vlastne to gravitačné centrum, ktoré sa týka aj obyvateľstva. Dúfame, že tento návrh pre rozšírenie, teda, ktoré sa týka uh, rokov 2019 až 2020 sa bude týkať aj jednotlivých e, textov. Samozrejme, e, môžeme tam urobiť nejaké zmeny ohľadom čísiel. Rozpočet, ktorý vlastne pôjde z tých dohodnutých čísiel v, vo viadročnom finančnom rámci a Um, chcem povedať výboru, že prvé diskusie medzi členskými štátmi a radou doniesli svoje výsledky, svoje plody, bolo to produktívne a je to vlastne v súvislosti s tými predchádzajúcimi programy, ktoré sme takisto rozširovali o ďalšie dva roky, predlžovali sme to o ďalšie dva roky. Ale samozrejme tešíme sa na to, aby uh, sme si vypočuli aj názor Európskeho parlamentu. No a aby som teraz odpovedal na otázku asociovaných eh, krajín, pridružených krajín, eh, toto nie je myslené eh, iba v súvislosti so situáciou s Veľkou Britániou. Komisia diskutuje o širších vzťahoch medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou Ehm, teda tieto diskusie sa vedú prostredníctvom špecifického procesu a určite to priniesie špecifické výsledky. A keď e, sa budú rokovania viesť tomu, že sa prispôsobí tento rámec a rozšíri sa to, tak to potom môžeme na to aj odpovedať. Ale e, v tomto texte sú zatiaľ štandardné opatrenia, ktoré môžu sa vzťahovať, a vzťahujú sa aj na iné pridružené krajiny, ktoré majú um, pridružené vzťahy alebo asociačné vzťahy s Euratomom a s rámcovým programom e, Euratomu alebo teda s týmto e, programom pre výskum a e, vzdelanie. Ďakujem. Myslím si, že budeme naďalej viesť dialog. My sme ukončili náš program, takže teraz máme vlastne hodinku naviac. Môžete robiť teda, čo potrebujete. Ďakujem a znova sa uvidíme o pol tretej. Budeme mať prezentáciu platformu Wi-Fi a, a ďalších hostí. Ďakujem a vidíme sa po